Präsidentin! Einen schönen guten Nachmittag. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Takže pekné popoludnie Začíname naše rokovanie, dámy a páni, milí kolegovia a kolegyne. pán komisár, skôr ako prejdeme k jednotlivým bodom dnešného rokovania, dovolte, aby som vám oznámila, tí, ktorí to ešte nepočuli, že, sa dne, že dnes došlo k e, nešťastiu na juho Sicílie lode plnej utečencov, pri ktorej došlo k strate niekoľko stoviek životov. Chcem povedať, že my ako parlament by sme mali o tejto udalosti, jednej z mnohých, ktoré sa opakujú už celý rok, že sme veľmi znepokojení touto udalosťou, pozorne sledujeme tento vývoj a budeme bojovať o to, aby nedochádzalo k takýmto tragédiám na našom kontinente. Dobre, a teraz k protokolu. Protokol zo včerajšieho rokovania je k dispozícii. Chcem sa spýtať, či sú námietky. Nevidím žiadne námietky, takže protokol je týmto schválený. Ďakujem. Ešte jedno oznámenie.